programu už nemôžeme eh, zracať čas. Budeme teraz diskutovať v rámci rozpravy o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu, článok 135 rokovacieho poriadku. Prvým bodom v rámci tejto rozpravy je situácia osôb s albinizmom v Afrike, najmä v Malavi. Slovo budú mať najprv autory e, stanoviska, najprv na 1,5 minúty pán e, Tánok a vítam medzi nami srdečne aj pani Mogherini. Dnešné uznesenie sa sústredí na e, strašnú situáciu albinov v Malavi, ale oni trpia aj v ostatných krajinách v Afrike 98 e, tých s albinizmom e, zomierajú skôr, než dosiahnu e, vek 40 rokov, často na rakovinu kože, ale aj v následku aktov násilia voči albinom, ktoré sú naozaj veľmi čerstvé. Od 2004 poznáme 69 prípadov násilia, voči ním v Malawi napríklad sú otvorene stigmatizovaní Ehm, ich situácia ehm, je spájaná od e, e, vlastne e, s tým, že sú, že majú teda magické schopnosti, alebo naopak, že sa ich ľudia boja, pretože Ehm, prinašajú nešťastie. Je veľmi dôležitá ich situácia k zdravotnej starostlivosti, spoločenské postavenie celej e, e, rodiny, ich e, ohrozenie. Naozaj potrebujeme vzdelávacie programy a um, je naozaj treba aj eh, trestne stíhať eh, tých, ktorí sa dopúšťajú aktov násilia voči eh, albinom Som veľmi rád, že dnes, dnes nadnášame túto tému v Európskom parlamente a ja ako lekár som veľmi rád, že mám možnosť podpísať naše dnešné spočné uznesenie na túto tému. Ďakujem pekne. Slovo má pani Hojbuch. Ďakujem pekne. Násilie voči ľuďom z albinizmu je nepredstaviteľné. Ľudia s pigmentovými poruchami, ktorí žijú v chudobných krajinách, e, trpia sociálnym e, vylúčením, ale aj e, v dôsledku praktických problémov, pretože nemajú dostatočnú, mm, dostatočný prístup k zdravotnej starostlivosti, ako sme to práve počuli, ale aj k úplne jednoduchým prostriedkom ako opalovacie krémy. Veľmi často trpia rakovinou kozy že v Tanzánii 9 z 19 ľudí zomru predtým, než dosiahnu vek 30 rokov. A teraz k tejto diskriminácii tejto menšiny pri, e, sa pridružuje ešte aj táto veľká vlna násilia. Sú vraždení a e, sú im odnímané časti tela, pretože e, sa verí, že e, majú e, magické schopnosti. E, deti e, s albinizmom e, e, žijú v strachu, sú prenasledované len v Malavi Ehm, je ohrozený, e, sú ohrození naozaj smrťou, draždami e, preto treba potenciálne obete lepšie chrániť. A ja naozaj vítam, že ehm, boli ohlásené opatrenia v Malavi aj e, v Tanzánii zo strany vlády, ale aj zo strany spojených, organizácií Spojených národov, aj iných organizácií Eh, prijať príslušné kroky a tiež eh, vítam a dúfam, že Európska únia eh, to bude môcť podporiť aby dochádzalo k školeniam napríklad policajtov a policajtiek, aby sa ich pozícia posilnila. Som veľmi rada, že dnes v parlamente sme týmto ľuďom poskytli hlas a dúfam, že v budúcnosti už nebudeme musieť príjmať žiadne uznesenie na túto tému, že e, bude možné, aby e, vlastne už toto uznesenie pomohlo e, týmto ľuďom v praxi. Ďakujem, slovo má pán Korao. Ďakujem, pani predsedníčka. Vítam aj pani vysokú predstaviteľku. Keď hovoríme o Albinoch Maleovi, ale aj všeobecne v celom regióne hovoríme o naozaj absurdnej e, e, situácii. E, sú vražení, prenasledovaní a nemajú mier ani po smrti, ako spomenula Kulnehoj Búh. Ich časti tela sa aj po ich smrti predávajú na výrobu amuletov E, ženy sú znásilňovanie, lebo sa um, verí, že tým budú uh, tí, ktorých znásilňujú, oslobodení od AIDS. Treba naozaj využívať možnosti našich zmluv o medzinárodnej spolupráci, dohodu z Kotonu. Treba naozaj chrániť túto menšinu s ktorou sa e, špekuluje. E, títo ľudia sú predávaní, využíva sa e, tým využíva sa tam aj rôzne, po, rôzne povery za, za týmto účelom. Treba teda určite chrániť túto menšinu. Ďakujem. Slovo má teraz pán Fisas Aixel na jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička spoločného uznesenia, o ktorom dnes diskutujeme má eh, vyslať jasné posolstvo africkým krajinám, v ktorých sa potierajú práva ľudí s eh, albinizmom. Eh, títo trpia, ich ľudské práva nie sú realizované, sú vraždení, prenasledovaní, a ide aj o iné krajiny ako Burundi, Mozambík, e, Kenia, nielen e, Malawi. Sú diskriminovaní ve spoločnosti, nemajú e, potrebný prístup zdravotnej starostlivosti k trhu práce, majú vyššiu mieru rakoviny, na, rakoviny kože, teda prístup, nedostatočný prístup zdravotnej starostlivosti pre nich je odsudením na smrť treba eh, podporovať eh, prevenčné opatrenia, eh, školiť, prenasledovať tých, ktorí sa dopúšťajú, dopúšťajú aktov násilia voči ním. musíme sa zasadzovať v boji proti agresorom. Slovo má pán Pancery. Ďakujem, pani predsednička. Tichá tragédia albínov v Afrike má mnoho fóriem obzvlášť e, na fyzickej úrovni e, z dôvodov e, povier, ktoré prisudzujú častiam ich tela magické schopnosti. Deti albíni sú izolovaní, považujú sa za neschopné študovať alebo sa eh, eh, teda nemôžu chodiť do školy, tým pádom sú aj vylúčené z trhu práce. Eh, vláda Malavy, ale aj iných členských štátov by mali veľmi prísne postihovať takéto kroky, takéto postupy voči ľuďom s albinizmom mali by sa sadzovať za ich plnú integráciu do spoločnosti EÚ musí Eh, tlačiť správnym spôsobom na to, aby sa dosiahol tento cieľ. Ďakujem. Slovo má pani eh, Vautmans na jednu minútu ako autorka. Ďakujem. Tu v Európe, keď sa narodí bábätko, ľudia sú radi, nech má akúkoľvek farbu vlasov či eh, oči, ale v iných miestach sveta ako v Malawi tomu tak nie je. Uh, tam e, biele bábetka s bielým e, e, vlasmi je na nich nahliadané naozaj s veľkým podozrením, chápe sa to ako boží trest a dokonca sa verí, že určité časti tela albino majú černé schopnosti. To znamená, že je na nich rovnako na zvieratá. 75 tisíc e, e, dolárov e, môžu stáť amulety z ich tiel. Viete si to predstaviť, že títo ľudia sú prenasledovaní iba preto, že boli narodení s inou farbou pokožky. Nezatvárajme naše oči, ale chráňme ľudí s albinizmom a snažíme sa im dať normálny život. Ďakujem. Ďakujem, pani kolegyňa. Táto téma je naozaj veľmi dôležitá. Teraz e, kolega Sánchez Caldentej. Gracias, señora presidenta. Las personas con... Ďakujem pekne, predsednička. Ľudia postihnutí albinizmom v Afrike stoja pred e, a čelia prenasledovaniu a porušovaniu ľudských práv. To je všeobecná sociálna diskriminácia a vedie to až e, k vraždám, únosom, znásilneniam, mrzačeniu. Panuje presvedčenie, že e, časti tiel albínov majú zázračné účinky alebo že pohlavný styk s nimi dokáže liečiť choroby. To znamená, že ľudia sú vraždení preto, aby mohli predať časti ich tiel. Je tu oblasti, ktoré eh, ležia mimo EÚ, týka sa to hlavne štátov. Na eh, EÚ tieto nemôžu proti tomu eh, postupovať, pretože ich nutíme k privatizácii. My musíme vystúpiť proti tejto skutočnosti a preto štátny sektor v týchto krajinách treba posilniť hlavne na podporu vzdelávania. Vzdelávanie a verejné služby vysokej úrovne sú nevyhnutné. Ďakujem pekne. A teraz za rečníci menej politických skupín a za EPP dostáva slovo pán Preda. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsednička. Ja by som najskôr chcel poďakovať vysoké predstaviteľke za to, že sa zúčastňuje na našej diskusii. Rád by som povedal a našej skupiny pre, na, uh, som navrhol, aby sme prijali uznesenie uh, o porušovaní ľudských práv albinov v Afrike a som veľmi rád, že ďalšie politické skupiny to podporili treba povedať, že východisko je správa Amnesty International, ktorá ehm, bola nedávno predložená e, o Malawi, ale tak ako iní kolegovia poznamenali už, e, útoky, vraždy sa týkajú aj iných krajín. Ide o Tanzániu, e, Demokratickú republiku Kondo, Burundi a pobrežie Slovo, Slonoviny. Vo všetkých týchto krajinách sa páchajú hrozné trestné činy voči albínom. A mojou myšlienkou je e, dať to na dnešný program a som veľmi rád, že bol dosiahnutý konsenzus skupín. Všetci sme znepokojení situáciou albínov v tejto časti sveta. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečničkou je pani Kienge na jednu minútu. Ďakujem, eh, pani eh, predsednička. Narodiť sa albino v niektorých častiach Afriky dnes eh, znamená mať ohrozený život a to každodenne. A to je naozaj veľmi citlivá téma. Veľa ľudí sa dnes takto rodí a hrozí, hrozí im naozaj veľmi veľa neludských praktík, stigmatizácia e, každodenne a preto dnes e, žiadame od vlád nielen Malavy, ale aj všetkých krajín, kde, sa, kde dochádza k týmto praktikám, aby e, tieto vlády investovali do politiky inklúzie, aby sa vypracovala veľmi silná stratégia proti všetkým formám diskriminácie. Ja si myslím, že každý človek musí byť vnímaný uh, ako, ako osoba, musí byť vnímaný na základe svojich schopností, svojho ľudského kapitálu a preto žiadame od eh, vlády v Malawi, aby eh, nezabudala na Albínov, aby ich neopúšťala. Um, sú dnes s nami. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou rečničkou je pani James na dve minúty. Za ostatných niekoľko týždňov britská tlača opätovne hovorila o viacerých prípadoch, kde náboženské povery mali hrozný dopad na život albinov v Malavi. No, zámorská pomoc aj tá, ktorá sa podmienuje splnení podmienok nie je účinná na zlepšenie vzdelania, zamestnanosti a príjmu, ktoré by mohli, ak sa zlepšia, zlepšiť situáciu pre Melbínov. Európska únia by sa mala pozrieť aj sama na seba a ukončiť obchodné bariéry proti africkým polnohospodárským produktom, tie bariéry, ktoré blokujú národný hospodársky rozvoj. A len národný hospodársky rozvoj a financované zdravotnícke a vzdelávacie politiky znížia alebo ktoré porazia tieto povery, hlavné čarodenice, umožnia zlepšenie života celej africkej spoločnosti. Spoločenstvo Veľkej Británie bude odteraz sa v popredí v riešení týchto otázok, ale ja vyzývam Európsku úniu, aby sa zaoberala obchodnými praktikami za Afrikou, nepomáhajú ani albínom, ani chudobným v Afrike, ani v budúcnosti afrického kontinentu. No, ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. A teraz sa pán Korvin Mike na jednu minútu. Ďakujem pekne. Keď sa dívam na tento konsenzus, tak nie je mi celkom dobré, pretože sa tu stále vyzýva, ľutuje a tak ďalej. Prosím vás pekne, čo je toto za dokument? Keď my niečo chceme urobiť, musíme urobiť niečo konkrétne. Keď e, Američania si nevedeli e, si nevedeli poradiť, tak im e, kúpili pozemky aj možno, že by, keď chceme pomôcť týmto africkým krajinám, mohli by sme im kúpiť pozemky, dajme im prostriedky, e, aby mohli e, hospodáriť, e, pretože takýto dokumenty a takéto texty albínom v Afrike vonkoncom nepomôžu. Van vannak más vélemények is, hál' Istennek Mhm, ďakujem veľmi pekne. Mhm, Bohu vďaka existujú aj iné názory. Pán Venta je našim ďalším rečníkom. Nech sa páči. Ďakujem, pani Činšonca, vysoká pani predstaviteľ. Albinizm. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. E, albinizmus e, v sa vyskytuje z neznámych dôvodov 15 krát vyššie v Afrike než inde a osoby, ktoré, sú, e, ktoré s týmto žijú, e, sú, e, žijú v strachu, pretože sú často zmrzačované a podobne. A je tu tak, sú, takisto sa stále vlastne vracia tento problém útokov na tieto osoby. E, a v Malavi žije asi 10 tisíc e, takýchto osôb a tu vlastne dochádza k naozaj k reálnym hrozbám týchto osôb a je potrebné zabezpečiť im ochranu a je treba zabezpečiť aj vzdelávanie ostatných osôb o tom, že čo albinizmus je. E, je dôležité, aby Európska únia poskytla všetku pomoc, e, technickú pomoc, aby naozaj tieto barbarské všetky akty násilia sa skončili. Ďakujem. Pekne teraz pán Kaputo na jednu minútu. Ďakujem pekne. V, Mana, v Malávi sú prenasledovaní, vraždení e, ľudia s albinizmom a časti ich tela sú predávané e, za účelom magických e, praktík. My chceme odsúdiť túto skutočnosť. Je neakceptovateľné, aby sa časti tela albinov predávali za účelom vyrobiť talizmanov E, e, zomierajú veľmi e, krvavým spôsobom, veľmi často od roku 2014 sa dokonca zvýšil e, počet e, únosov a vražie, e, vražd ľudí s albinizmom, ktorí žijú v neustálnom strachu. Z tohto dôvodu medzinárodné spoločenstvo musí prijať všetky potrebné kroky, aby primelo vládu Malavy a ostatných afrických krajín, kde k tomuto dochádza, aby chránili efektívne ľudí s albinizmom, chránili ich život a ich bezpečnosť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz sme sa dostali na koniec e, rečníkov s pánom Epitideosom. Ten má e, rečnícky čas jednu minútu. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. V tomto prípade tie prenasledovania, ktoré niektorí albíni v niektorých krajinách musia znášať, je to strašné. Sú to nešťastní ľudia, ktorých tríznia, prenasledujú, útočia na nich a ako som už povedal, častokrát vlastne ich život takýmto spôsobom skončí smrťou. Sú predmetom viacnásobnej diskriminácie, ktorá vlastne sa vykonáva na nich alebo sa uplatňuje kvôli tomu, ako vyzerajú a akceptujú to aj vlády a treba treba preto apelovať na tieto vlády, aby niečo urobili. Nie, nie je možné, aby africké vlády, ktoré sa stiažujú na rasizmus voči vlastným občanom, sa správali takýmto spôsobom. Takže chcem povedať, že som veľmi, veľmi znepokojený možno medzi tými utečencami, ktorí prišli do Európy, sú aj takí ľudia, ktorí majú takéto extremistické tendencie. Ďakujem pekne. Na konci zoznamu teraz prejdeme k spontánnej rozprave a dostane slovo každý, takže pán Kelly, máte slovo. Zdravím všetkých. Naozaj som si to vypočul. bizárne návrhy. Európska únia chce vytvárať pier, mier pre albinov a zároveň má veľmi veľké problémy doma. Keď sa pozrieme na problém, ktorý stojí pred nami, ide tu skôr o to, že sa ľudia boja albínov v Afrike. Ide tu o povery a preto v Malavi sú, by mali byť vzdelávacie konferencie, aby tieto povery sa vysvetlili, vysvetlili ľuďom, že albinovia sú normálni ľudia ako všetci ostatní a v tejto krajine by sme mohli pomôcť, aby sa v Afrike táto nešťastná situácia vyriešila. Ďakujem vám, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem, že ste predložili aj odlišné názory a teraz má slovo pán Marias. Pán Marias hovorí, podporujem to, toto uznesenie, podpísal som ho problémy ľudí, ktorí trpia albinizmom, ktorí sú albínmi, je problémom v mnohých afrických krajinách a najmä v krajine Malavy. Tento štát je jeden z najmenej rozvinutých štátov Afriky a mnoho ľudí žije pod hranicou chudoby v Malavy. Pozorovali sme 65 útokov na ľudí, na ľudí s veľmi svetlou pleťou a vlasmi, albínmi. Mnohí z nich zabili, mnohí neprežili tieto útoky. Ide tu o prípad porušovania ľudských práv v Malavi. Musíme urobiť okamžité kroky, aby sme pomohli týmto ľuďom, ktorí trpia tým, že sa narodili ako albíni. Je to záležitosť širokého obrazu ľudských práv, širokého kontextu ľudských práv. Títo ľudia majú právo na vzdelávanie, zdravotnú starostlivosť i na právnu ochranu. Ďakujem za slovo. Ďakujeme. Je dôležité, aby každý sa pridržiaval prideleného rečníckého času. Teraz má slovo pani Mogherini. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pani predsedajúca. Zdieľam to prekvapenie kolegu pána Kellyho, vždy keď počujeme od ostatných, čo by Európska únia mala a nemala urobiť, vidím ten rozpor. Teraz zrazu sa na nás obracajú, aby sme pomohli Albínom. Nie je to ten prvý rozpor, s ktorým sa Európska únia musí potýkať a nie, nie je ani posledným. Myslím si, že jednomyselne sa pozeráme na túto tému. Za ostatné dva roky sme pomáhali Albínom v Malavi. Je to naozaj veľmi vážny prípad porušovania ľudských práv, pretože eh, Albíni, dokonca aj malé deti, sú terč, terčom e, násilných útokov, únosov a zabití vražd. Takéto násilie odhaľuje hlboko zakorenené problémy diskriminácie voči ľuďom v Afrike, ktorí majú svetlú pleť a vlasy, nie len v Malavi, ale v mnohých iných štátoch subsahárskej Afriky, v Tanzánii, Mozambiku, v Burundi a v ďalších krajinách. 13. júna sa konal Medzinárodný deň albinizmu, ktorý vyhra, vyhlasilo valné zhromaždenie OSN, to bol dôležitý krok, aby sa ľudia dozvedeli, o čom tento problém je, o čo to sú albínovia a nezávislí odborníci na ľudské práva albínov vyjadrili svoje názory. Dúfame, že takéto šírenie týchto myšlienok a informovanosti pomôže albínom aj v Afrike. Teším sa na to, že budeme spolupracovať so Spojenými národmi, z Organizáciou spojených národov, na kampani, ktorá bude šíriť poznatky o tom, kto sú Albíni a tento medzinárodný záväzok budeme brať vážne. Okrem toho musíme urobiť všetky možné opatrenia, aby sme pomohli Albínom, ktorí sú ohrození a aby sa vyšetrili zločiny, ktoré sú spáchané voči nim. Predsudky, ktoré sú v koreni, v základe tejto diskriminácie, musia byť vyvrátené, vysvetlené. Apelujme na vlády týchto krajín, kde sa konajú útoky aby robili informačnú kampaň, aby informovali ľudí aj na úrovni rodín a aby všetkým povedali, že e, na úctu má právo každý. Tieto diskriminačné praktiky voči albínom musia byť vykorenené a albíni musia mať prístup k sociálnym službám zamestnanosti, zdravotníctvu aj vzdelávaniu. Táto téma sa netýka len Malavy, ako som už povedala, ale aj mnohých ďalších krajín v Afrike. Je veľmi dôležité, aby si krajiny e, sa podelili o najlepšiu osvedčenú prax, ako sa vysporiadavať s problémami okolo albínov a ako zabrániť e, cezhraničnému zločinu, ktorý sa týka tejto témy. Európska únia prostredníctvom našej delegácie bude zaangažovaná v tejto práci, bude spolupracovať aj s vládami, aj s občianskými spoločnosťami v týchto krajinách. Niektorí ľudia si myslia, že nemôžeme urobiť veľa, aby sme zmenili spoločenské správanie, aby sme zmenili predsudky, podozrenia, povery. Ja s takýmto názorom nesúhlasím. Ak budeme spolupracovať s partnermi, ak budeme e, koordinovať našu súčinnosť každodenne, môžeme zmeniť aj takúto hlboko zakorenenú poveru. Takéto správanie, ktoré nemôžeme akceptovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujeme za vaše slova na záver. Chcela by som vás informovať, kolegovia, že sme dostali 7 návrhov na uznesenie, ale uzatvára